Ďalšia, ďalší bod programu, chartumský proces a nadchádzajúca iniciatíva zameraná na migračné trasy medzi EÚ a Africkým rohom. Teraz e, by som chcel poprosiť, aby za radu sa ujal slovo pán minister Benedetto de la Vedova. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci. Je to pre mňa veľká čest, že môžem vlastne vyjadriť výsledok tohto chartumského procesu, tejto iniciatíve, osobitne po výsledkoch konferencie, ktorá bola až v novembri 2014 v Ríme. Ja by som chcela vyjadriť moje osobné e, poďakovanie aj členským štátom za túto konferenciu, ktorá bola veľmi dôležitá, aby sa zabezpečil úspech tejto, eh, tejto iniciatívy, pretože vieme, že eh, je dôležitý dialog a spoločná zodpovednosť pre efektívne riešenie migrácie a migračných tokov. Chartumský proces, ktorý vznikol z tejto konferencie, je rámec, v rámci ktorého môžeme diskutovať o otázkach súvisiacich s migráciou s dôležitými partnermi vo východnej Afrike po tom, čo na začiatku boli určité ťažkosti a ťažké iniciatívy, ktoré zatiaľ neprinášali nejaké výsledky. Teraz Európska únia začala um, intenzívnejšie v tejto oblasti pracovať a je to dôležité, pretože musíme mať pravidelný a silný dialog s krajinami východnej Afriky a krajinami eh, v afrického rochu. To sú tie krajiny, ktoré eh, majú najviac občanov, ktorí migrujú do EÚ a zvyšujú sa, sa ne neustále počet týchto migrantov, ktorí prichádzajú cez stredné more, cez rozzemné more. A e, sú to migračné toky, ktoré sú využívané ako tranzit. My sa budeme sústrediť v našom boji proti obchodovaniu s ľuďmi a obchodovaniu s migrantami a vyhlásenie, ktoré prijala ministerská konferencia, tiež berie do úvahy aj e, konkrétne operačné opatrenia. Všetci e, si uvedomujeme, že je potrebné prijať urgentné opatrenia, naliehavé opatrenia, aby sme mohli zabrániť obchodovaniu e, s ľuďmi, pretože je to hrozba pre týchto migrantov a je dôležité predovšetkým mať e, veľmi intenzívny dialog, ktorý sa bude týkať e, práve migračných tokov a rozvoja a medzinárodnej ochrany. Chcel by som teraz využiť túto možnosť zdôrazniť, že toto vyhlásenie takisto uznáva aj rešpektovanie ľudských práv ako ako krížovej disciplíny alebo ako témy, ktorá plat, musí platiť vo všetkých oblastiach. Musíme takisto brať do úvahy aj medzinárodné dohody, vrátanie ženevského dohovoru z roku 1951. Vážený pán predseda, musíme nájsť nový spôsob spolupráce v rámci chartúmskeho procesu. Myslím, že toto je dobrý začiatok a teraz od tohto začiatku musíme prejsť aktívnejšej úlohe a vyzývam Európsku úniu aj členské štáty, aby aktívne prispievali rozvoju tohto procesu a chcel by som podpora Európskeho parlamentu v chartúmskom procesu bude veľmi dôležitá pre výsledok tejto iniciatívy. Ďakujem pekne. Predseda. Ďakujem pekne, pán minister. Teraz by som dal slovo za Európsku komisiu pánovi komisárovi Avram, Dimitrosovi Avramopulosovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení poslanci, Dnes som cestovala z Spojených štátov do Gruzinska, z Gruzinska do Afrického rohu. A dúfam, že e, táto cesta sa dnes večer skončí, lebo je to dlhá cesta. Už ale musíme, sú to veľmi dôležité témy, čiže táto diskusia E, predovšetkým pre, e, vznikla predovšetkým preto, že chceme zachraňovať životy na týchto, na týchto migračných e, tokoch medzi Africkým rohom a EÚ. A členské štáty sa rozhodli pre tento proces, pretože chceme prakticky riešiť obchodovanie s ľuďmi z afrického rohu. A aby sme dosiahli tieto ciele, potrebovali sme určitý rámec, rámec, v ktorom môžeme viesť dialog, aby sme mohli implementovať konkrétne aktivity a opatrenia spolu s krajinami tohto regiónu. A o, to, o tom vlastne je táto iniciatíva. Politický proces pre migráciu s krajinami e, vo východnej Afrike, Africkom rohu, ako aj s e, krajinami, ktoré sú tranzitnými krajinami v Stredomorí. A krajiny pôvodu a krajiny cieľové a krajiny tranzitné. A pri, po, popri týchto migračných tokoch, teda tieto, všetky tieto krajiny, Čiže to máme Djibouti, Egypt, Eritreu, Etiópiu, Keniu, Somálsko, Južný Sudan, Sudan, ako aj Líbiu a Tunisko. A tieto všetky krajiny e, vlastne budeme s týmito krajinami spolupracovať v tom, aby sme zabezpečili lepšie riešenie migrantov, ktorí sú v zraniteľnej situácii a budeme sa snažiť e, zlepšovanie fungovania v, v, v orgánov činných presadzovaní práva, aby sa bojovalo proti obchodovaniu s ľuďmi. Nesmieme zabúdať, že migračné toky nie len predstavujú veľké výzvy, ale sú zároveň aj príležitostiami tak pre krajiny pôvodu, ako aj krajiny cieľové. Preto ja verím, že naša spolupráca s partnerskými krajinami v tomto procese by sa nemala zastaviť v boji proti nelegálnej migrácii, Mali by sme si ustanoviť eh, ambiciozne eh, ciele a sledovať eh, tie príčiny migrácie. A vy samotní poslanci ste sa viackrát vyjadrili za efektívnu spoluprácu s krajinami, tretimi krajinami, aj s krajinami pôvodu týchto migračných tokov a táto iniciatíva Afrického rohu je jednou z, eh, jednou z reakcií na tieto výzvy. V súlade s vyhlásením o mobilite, ktorý prijali eh, hlavy štátov a vlád na štvrtom samite EU-Afrika, musíme sa dívať na to, ako rozšíriť náš dialog, aby sme a by dali e, legálnej migrácii určitú možnosť a zabezpečili aj medzinárodnú ochranu tým, ktorí ju potrebujú. Táto iniciatíva nám môže pomôcť lepšie si rozumieť a lepšie identifikovať spoločné výzvy, ktoré pred nami stoja a hľadať riešenia v duchu zdieľanej spoločnej zodpovednosti. Viem, že mnohí tejto snemovni majú otázky z hľadiska toho, ako je zahrnutý ľudskoprávny rozmer do týchto procesov, osobitne v krajinách, kde demokratické hodnoty nie sú rešpektované vonkoncom. Ja vás môžem uistiť, že podpora ľudských práv zostáva veľmi dôležitou prioritou pre našu migračnú politiku a jej externý rozmer a je to plne ozdrazené aj v tomto eh, rámci pre dialog. A na tomto v rámci dialogu budeme pokračovať ďalej a by smeroval a budem musíme zabezpečovať, aby smeroval našim politickým cieľom a bude musieť e, byť akceptovaný. Takže ja sa teším na to, ako za, bude tento dialog pretavený do praxe a ako bude čoskoro prinášať aj hmatateľné výsledky konkrétne predovšetkým v dvoch oblastiach. Na jednej strane tí um, migranti, ktorí sa ocitnú nikde, bude pre nich možná zabezpečená reintegrácia a pre tento účel um, máme k dispozícii financovanie vo výške 5 miliónov eur z Európskeho fondu pre rozvojovú spoluprácu. Po druhé, rozvoj e, národných e, regionálnych stratégií pre boj s organizovaným zločinom, osobitne s obchodovaním s ľuďmi. My sme na toto pripravili 750 tisíc eur e, na financovanie týchto aktivít. Momentálne komisia pracuje na príprave projektov a ich implementácia začne na budúci rok. My podporujeme naš, budeme podporovať našich afrických partnerov, aby e, zvážili tieto návrhy a implementovali ich do praxe. Členské štáty vyjadrili svoj záujem o to, aby e, prijali vedúcu úlohu pri príprave týchto projektov a budú tam rôzne výmeny peer-to-peer. -peer. -to -peer a to by malo prispieť e, k e, posilneniu vzťahov a identifikovaniu možných riešení v závere zlepš- na zlepšenie súčasnej dramatickej alebo zlepšenie súčasnej dramatickej situácii je to v našich rukách. A verím, že keď e, zabezpečíme dobrý dialog, Ehm, že tento bude súčasťou riešenia a musíme už konať teraz a musíme konať spoločne. Len keď spoločne spojíme sily ako Európska únia, komisia, Európska spolupráčna činnosť, členské štáty EÚ, len vtedy budeme môcť vidieť a využiť túto príležitosť a vidieť výsledky. A samozrejme komisia počíta s podporu Európskeho parlamentu v tomto procese predseda. Ďakujem pekne, ďakujem pán nový komisárovi za toto vystúpenie za Európsku komisiu a teraz za jednotlivé politické skupiny. Dávam slovo Euró- pani poslankyni Roberte Metzola na 3 minúty za EPP. Nech sa páči. Grazie Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážený pán komisár. Ja by som sa chcela, chcela začať teda tým, že privítam tento celý proces chartumský, pretože jeho cieľom je vyriešiť otázku obchodovania s imigrantmi medzi africkým rohom a zvyškom Európy. Je tu krajiny, apelujú sa to na krajiny, aby začali znovu dialog a preto môžeme byť optimistickí. Viackrát sme už povedali, a zopakujem to aj dnes, jediný, jediná cesta smerom k úspechu, pokiaľ ide o európsku politiku imigrácie, e, tá spočíva v takom holistickom prístupe, kde sa zohľadňa všetky patričné aspekty. Jeden z tých najhlavnejších aspektov je zabezpečiť to, aby tu bola plná miera spolupráce s tretimi krajinami v Afrike, predovšetkým s krajinami, odkiaľ migranti pochádzajú a tranzitnými krajinami. Podporiť treba tieto krajiny na to, aby nezneužívali tých najzraniteľnejších. Takisto musíme sa venovať dôvodom, ktoré pobadajú ľudí k tomu, aby opustili krajinu svojho pôvodu. Je to veľmi dôležitý komplexný proces, ktorý nám pomôže podporiť e, tých ľudí, ktorí sú obeťami takéhoto obchodovania s ľuďmi. Musíme jednoducho pomôcť týmto ľuďom zastať sa ich základných ľudských práv a je veľmi dôležité, aby sme mali dostatočné finančné prostriedky, aby tento proces bol aj úspešný. Nie je možné tento proces iba nejako plitko vyriešiť. Musíme nájsť rázne riešenia, ktoré budú dôležité. Ďakujem pekne. A je tu modrá kartička. A pani Veržia by sa chcela niečo spýtať. Príjmate jej otázku? Nech sa páči. Nech sa páči. Madame Metzela, je voudrais savoir... Pani Macla, mňa by zaujímalo, či poznáte situáciu v krajinách rohu Afriky a či viete, akú úlohu zohrávajú v obchodovaní s ľuďmi v tomto regióne sveta. Bardzo proszę o pani posol. Nech sa páči odpoveď, pán poslanec, pani poslankyňa. Áno, pani Veržia, ja poznám tú situáciu v týchto krajinách a takisto som z krajiny, ktorá príjma veľa ľudí, ktorí pochádzajú tejto oblasti v Afrike. Práve z afrického rohu. A preto musíme urobiť všetko preto, aby sme bojovali proti nelegálnemu obchodovaniu s ľuďmi a musíme chrániť tých najzraniteľnejších. Ďakujem a teraz za socialistov vystúpi pani Birgit Cipel. Máte dve minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Boj proti príčinám, o ktorých tu hovoríme, je dôležitý. Tento chartumský proces avšak ponecháva viaceré otvorené otázky. Boj proti kriminálnym e, obchodníkom s ľuďmi nás vedie k väčšej priorite ako iba ochrana ľudí. Jedna z hlavných priorít vedie k vytváraniu táborov. Niektorých nazývajú o nejakých centralizovaných centrách. V Nemecku sa nazývajú ešte inak, ale kto sa má v týchto centrách cítiť byť vítaný a čo sa vlastne v takýchto táboroch deje? Má sa tu zabezpečiť prístup k azylovému právu, ale čo znamená prístup? A kto má mať nárok na azyl? UNHCR, členské štáty, postihnuté krajiny tranzitné, ale, alebo by sa v týchto centrách, táboroch mali robiť nejaké komplexné pro, postupy na základe azylového práva. A na základe akých postupov? Nevyčleníme sa takto? Áno, potrebujeme jasné e, definované cesty do Európy. Individuálny nárok na azyl však nemôže byť obmedzený a ako Európania nemôžeme jednoducho sa takto vykúpiť iba takto jednoducho. Tieto projekty musíme, musíme detálne preskúmať a aj keď sú tu možno princípy, ktoré by sme uvítali, predsa len tu všetky štáty budú potom zúčastnené na takýchto riešeniach? To je otázka. A na záver, akú úlohu zohráva v tomto kartumskom procese komisia? Bude sa to financovať z európskeho rozpočtu? Európsky parlament bude potom informovaný? Ako bude mať účasť? Veľa otázok. Dúfam, že komisia a rada ich zodpovedajú. Ďakujem, už sa teším na odpovede. Ďakujem veľmi pekne. A teraz a, e, za liberálov a demokratov dostane slovo pani poslankyňa Wikström. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Migrantov je viac než predtým, ktorí chcú ísť do Európy. A chcú si vybudovať budúcnosť. Viacerí z nich utekajú pred vojnou a prenasledovaním a nakoľko nie sú legálne spôsoby, ako sa dostať do Európy, tak väčšina týchto imigrantov jednoducho nemá inú voľbu, ako sa vystaviť mm, obchodníkom s ľuďmi, ktorí nemajú problém ich nalodiť na malú loď a oni potom riskujú svoj vlastný život. Tisíce ľudí už zahynuli v stredozemnom mori. Aj tento rok, podľa najnovších údajov. Toto more sa ako keby stávalo e, cintorínom ľudí, ktorí zostanú na, navždy bez mena a ktorí sa snažili zachrániť iba svoj vlastný život a život svojich detí a snažili sa nájsť mier a mierovú budúcnosť u nás. Teraz sa spustil hartumský proces, kde ide o spoluprácu medzi Európskou úniou a viacerými režimami v regióne Afrického rohu s cieľom urobiť všetko preto, aby takéto nebezpečné postupy už e, sa im nejako zamedzilo. My vítame tento proces, ale žiadna krajina to jednoducho nezvládne vyriešiť sama. A ja si nemyslím, že by sme si mali myslieť, že režimy v tejto časti Afriky, ktoré jednoducho sú obrátené proti vlastným občanom, ktorí musia potom utekať, jednoducho budú spolupracovať Sudán, Somálsko a diktátorské režimy v Eritreji, ktoré sú kruté a ktoré ľudí väznia bez toho, aby títo väznení potom mali prístup k nejakému férovému súdnemu procesu. Mali by sme spochybňovať a detálne preskúmať všetko, o čo sa usilujeme. Komisia musí lepšie preskúmať svoju úlohu v tomto procese. Sú tu veľké výzvy, ale nemôžeme sa spoliehať na diktátorské režimy, pokiaľ ide o riešenie tejto situácie. Ďakujem pekne. Um, po v rámci postupu Blue Card um, je tu otázka na vás. Akceptujete túto otázku? Tak nech sa páči, môžete túto otázku položiť, pán poslanec. Cover? Ďakujem pekne, pani kolegyňa, za akceptovanie mojej otázky. Počula som, že ste spomínali diktátorstvo, diktátorské um, riadenia štátov. Súhlasíte so mnou, že jeden z najtvrdších diktatorských režimov eh, bolo v tých, boli v týchto krajinách a čo poviete na to, že bývalý etiópsky prezident, eh, ktorý teraz žije eh, v luxuse v Zimbabve. Čo myslíte si, že by nemal byť ten predvedený naspäť do Etiópie a spravodlivo súdený, ale odsúdený z genocídy? Myslím si, že vaša otázka je mimoriadne dôležitá. Musíme v tejto chvíli povedať, že nikdy nebudeme akceptovať diktátora, aby nám určovali e, pravidlá pre nás, pre Európsku úniu. A my nesmieme zabúdať, že je to náš e, občat, e, občan David Izák napríklad, ktorý je vo väzení už viac ako tisíc dní v Eritreji. To je jedno z najtvrdších diktátorských režimov na svete. S takýmito ľuďmi chceme spolupracovať, máme im dôverovať, že budú zachraňovať ľudské životy. Otvorene vám poviem, že o tom pochybujem, aj to naša zodpovednosť a nemali by sme to ponechať na tieto, re, nemali by sme dopustiť týmto, týmto režimom účasť v tomto chatúskom procese. Ja si nemyslím, že je to zlyhanie v začiatku, lebo s, nedá sa hovoriť rôznymi hlasmi, musíme hovoriť jedným hlasom o otázkach právneho štátu, ľudských práv a demokracie. Ďakujem pekne pani, predsedni, pani poslankyňa. Teraz e, za GUE NGL pani poslankyňa Veržia. Merci, monsieur le président Ďakujem, pán predseda. Chartumský proces chce normalizovať vzťahy členských štátov EÚ s krajinami Afrického rohu. Banalita, normalita. Je to dialog s diktatúrami, ktoré pošľapávajú ľudské práva a potlačajú vlastné občianstvo vlastných obyvateľov. Plná účasť Eritreji ako kľúčového hráča a člena medzinárodného spoločenstva. No, pán komisár, spolupráca politická s týmito krajinami pôvodu. Pán komisár, vy ste sám vypovedali, že ak problémom je meno procesu, dá sa zmeniť. Je to problém krajín pôvodu, krajín tranzitu. Musíme zabrániť migrantom odchádzať svojich krajín a môžeme nechať vlády, aby ďalej pokračovali v represáliách bez trestnosti. Eh, aké máme paky na tieto vlády? Eh, snažia sa legitimizovať na medzinárodnej úrovni a vy v tom pomáhate čo s tými obchodníkmi v regióne, e, kto za tým všetkým stojí. Ľudské práva sú vraj v jadre tohto procesu, že sú prioritou. Ako to môžete hovoriť? Ako môžete povedať, že takýmto spôsobom zachránime ľudské životy? Merci beaucoup. Ďakujeme pekne. A teraz za zelených. A teraz za zelených dostane slovo. Pani Sargentini, nech sa páči, máte 3 minúty. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. V Ríme muselo to byť zaujímavé stretnutie. Boli tu predstaviteľa Sudánu, Južného Sudánu, Egyptu, Etiópie, Eritreji. Iba Líbia nebola zastúpená, čo ma prekvapil, Možno preto, že nevieme, koho by sme vlastne mohli pozvať z Líbie na takéto zasadnutie. Ja si pamätám, že pred pár rokmi sme mali diskusie tu v parlamente o tom, ako talianská vláda rokovala s Líbiou, aby Líbia jednoducho si ponechala imigrantov doma. A ja si pamätám, že pani Malmströmová, respektíve jej pred, predchádza, pred, komisár, ktorý bol pred ňou, cestoval do tejto krajiny, aby vyriešil otázku, aby jednoducho ľudia zostali v, Liberi, v Libii a nevrátili sa do Eritreje, pretože tam by ich boli zabili. Takže musíme sa baviť o tom, ako týchto ľudí udržíme v krajinách, odkiaľ pochádzajú. A bavíme sa tu o oficiálnych spôsoboch, ako podporovať vlády, ktoré idú proti vlastným občanom a chceme to dokonca ešte aj financovať. Chartumský proces podľa môjho názoru nejde tu o to, ako ho nazývame. To je úplne jedno, ako ste ho budeme volať, ale ako ste to vlastne mohli začať takýto uh, proces. Tento návrh musí byť zamietnutý pretože vlastne takýmto spôsobom odkopávame imigrantov naspäť domov a nesúvisí to vôbec s rozvojovou pomocou. Ďakujem pekne a teraz za FDD dostane slovo James Carver. Nech sa páči. Ďakujem, ďakujem, pekne, pán. predseda. My všetci eh, chceme bojovať proti takým režimom, ktoré spôsobujú veľkú chudobu, ale myslím si, že taká, mm, takýto boj musí tiež byť v zájme všetkých, ale tak, aby nedošlo k situá- ešte k zhoršeniu situácie. Čiže musíme pomôcť eh, tým ľuďom, ktorí sa snažia prekročiť stredozemné more na malých eh, loďkách, ale to sa vôbec eh, členským štátom nedarí s týmto bojovať Európska únia teraz sa snaží eh, dostať pod kontrolu politiku utečencov. Je tu bezútečná situácia viacerých miliónov v Sudáne, Južnom Sudáne, Etiópii, Kenii, Ugande a tak ďalej. A čiže je potrebná táto nová politika pre utečencov a musíme takúto politiku pripraviť pre celú Afriku. Avšak táto politika si vyžaduje takisto aj dotácie, zastavenie dotácií, ktoré viedli vlastne len k tomu, že spôsobili nezamestnanosť. Myslím si, že aj to, že situácia obchodu, prečo ne, nezastavíme vysoké rôzne obchodné bariéry a nepodporíme skôr obchodnú činnosť, čo by viedla k lacnejším cenám potravín. Myslím si, že EÚ spôsobila množstvo škôd v, horskom, v africkom rohu a musíme všetky bariéry a prekážky, ktoré EÚ spôsobilo a ktoré uplatňuje, pretože to sú vlastne pôvodné príčiny tejto migrácie a my, národné e, spoločenstvo, tiež nechce uznať zatiaľ Somaliland, pričom to je priateľský štát, ktorý je schopný uživiť svojich vlastných obyvateľov a obchodovať s celým svetom a vieš, e, je to úspešný príbeh a keď uvoznáme túto krajinu, ten tým môžeme vyjadriť určitú nádej tomuto e, ťažko skúšanému regiónu a takýmto spôsobom by sme mohli dať nejakú nádej africkému rohu aj celej Afrike. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pán Synadinos, nezaradený poslanec, na jednu minútu, nech sa páči. Πρόεδρε, 200.000 άνθρωποι, οι περισσότεροι νέοι, μετανάστευσαν τα τελευταία χρόνια διωκόμενοι από... Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Treba si uvedomovať, uvedomiť, že tá situácia je veľmi vážna a treba povedať, že my hovoríme momentálne o Grécku, členskej krajine Európskej únie, ktorá má veľa spoločného s tými krajinami, ktorým sa snažíme pomôcť. 200 tisíc Grékov, ktorí opustili svoju krajinu, ktorí hľadajú svoju prácu, ale nemali žiadnu budúcnosť doma. Takže bez pochyby migrácia z Afriky do Európy je veľký problém. My si to uvedomujeme v Grécku, pretože my sa s tým musíme vysporadovať sami. Komisia je dokonca proti nám a nutí, aby sme my prijali nelegálnych imigrantov, tak ako to je definované v patričných dokumentoch. Takže to, že Európska komisia chce financovať takýto proces, podľa mňa nie je správne, pretože neriešime e, podstatné veci, vnútornú migráciu. Krajiny severu Európy ako keby prikazovali niečo krajinám južnej Európy a takýmto spôsobom sa nedá postupovať. Ďakujem pekne. Teraz e, by som dal slovo poslancovi Lenercovi na 3 minúty. Ja, dank wel, voorzitter. Eh, voorzitter, de noodzaak onder migratie... Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Áno. Musíme sa k problému migrácie e, postaviť e, holistickým spôsobom. Vlastne sme už dnes do poludnia prijali jedno uznesenie, a to si celé vyžaduje väčšiu integráciu medzi domácimi a zahraničnými záležitostiami. Toto je správny postup, kde jednoducho komisia musí sa pozrieť nad rámec hraníc Európskej únie a spolupráce s ostatnými krajinami. A keď hovoríme o kartumskom procese, ak sa pozriete na mapu afrických krajín, ktoré sa zúčastňujú chartumského procesu, tak si uvedomíte, že Líbia tam je. Líbia ako keby sa nechcela angažovať vo viacerých iných procesoch. Libia je jedným z tých miest, kde e, ľudia vlastne sa vydajú na cestu naprieč stredozemným morom. Ako teda môžeme sa postaviť k riešeniu tejto otázky, ak nemáme Libiu zaangažovanú v tomto procese? E, a teraz, pán pos... Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán Frunčilíka. Vážený pán predseda, dámy a páni, nedostatok hospodárskeho rozvoja, porušovanie ľudských práv. Kvôli tomuto ľudia utekajú zo svojich krajín v africkom rohu a vydávajú sa na nebezpečnú cestu cez viaceré krajiny, chcú prejsť cez Stredozemné more a dostať sa do Európy. Na ich ceste ich nádej v lepšiu budúcnosť sa zničí zo strany organizovaných kriminálnikov, pašerákov s ľuďmi. Nemajú títo ľudia dostatok potravín, zlá doprava je tu. A keď sa už dostanú do Európy, tak je tu rasizmus, a exklúzia. Ale ak my posilníme našu snahu, tak naša politika môže pomôcť miliónom ľudí. Naše rozhodnutia zlepšia život a podmienky života imigrantov, ale Musíme urobiť všetko preto, aby rozvojová politika jednoducho sa venovala príčinám emigrácie. Ak budeme podporovať, musíme podporovať vlády, mimovládne organizácie, aby sme tlačili na to, aby tieto krajiny jednoducho prijali patričné zmeny, aby týmto ľuďom sa umožnil život u nich doma. A potom imigrácia bude už iba vecou rozhodnutia. Integrovaní migranti majú lepší prístup k štruktúram a blahobytu v jednotlivých krajinách. Musíme vytvárať možnosti pre prácu, aby ľudia nevycestovávali iba kvôli práci. My si všetci uvedomujeme, že migrácia bude v budúcnosti rásť aj ďalej. Ak si uvedomíme, že je tu určité prepojenie medzi migráciou a rozvojom, tak migrácia už nebude týmto problémom a budeme sa snažiť riešiť tie základné problémy. Závery rady, ktoré minulý piatok prijala e, rada, to je prvý krok, ktorý je dôležitý a ja sa teším na to, ako komisia bude implementovať tieto závery. Ďakujem pekne. Je tu modrá kartička. Chci sa vás spýtať, Pán Spinelli, aj Karvara niečo? Ste za to? Proszę e, pani poseł Spinelli. Kolega, Pani Spinelli hovorí, tu sa nachádzam, pán kolega, tu som. Ja súhlasím s vami v plnej miere, že sa venujeme tomuto problému, ale chcela by som sa vás spýtať, že akým spôsobom chceme podporiť tie vlády týchto krajín, ktoré, odkiaľ utekajú imigranti. Ja by som sa chcela spýtať teda nasledovné. Viete, že o akých krajinách vlastne hovoríme? A čo to vlastne predstavujú tieto krajiny pre týchto ľudí? Utrpenie, pred ktorým utekajú. Neprichádzajú k nám iba kvôli tomu, že nemajú čo robiť doma. Oni jednoducho skončia vo vezení, ak neújdu z vlastnej krajiny. Áno, ja si to uvedomujem. Viem presne, o ktoré krajine hovoríme. Áno, ako viete, máme programy Európskej únie pre niektoré z týchto krajín a všetky tieto programy by mali plniť určité požiadavky, ktoré by sme my uvalili. Tie vlády by jednoducho mali príjmať viaceré zákony a pravidlá, ktoré by viedli k ochrane ľudských práv a demokracie a implementovali by sa e, určité e, pravidla trhovej ekonomiky. Musíme pomôcť týmto krajinám, aby svojim občanom dali dôvod na to, aby ľudia zostali v týchto krajinách. Ďakujem pekne. A teraz zostane slovo pán Carver. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj za to, že ste akceptovali moju modrú kartu. Akceptuje alebo zdieľate teda tú moju e, vášeň, aby aj Somaliland bol uznaný medzinárodným spoločenstvom a zdieľate aj tú možno e, menej pravdepodobnú možnosť Južného Sudánu, ktorú je to jednová krajina, ktorú uzná ústavu e, aj OSN. Či teda by ste takisto podporili aj e, Somaliland? Prosím, bardzo. Uh, it doesn't make uh, you know the subject Nuž, nie je to síce témou dnešného večera, pokiaľ viete, všetky krajiny v tejto chvíli podporujú Somálsko, krajinu Somálsko, tá bola medzinárodne uznaná, ale opäť vaša otázka nie je dneš, sú predmetom dnešnej rozpravy. Ďakujem pekne. E, ďakujem pekne. Teraz by som dal slovo pani, Maria Des, pani Marii Desarne na 3 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že naozaj potrebujeme dosiahnuť pokrok v tejto otázke v Európe a myslím si, že potrebujeme skutočnú spoločnú imigračnú politiku, ktorú teraz v Európe nemáme, pretože ide o národnú kompetenciu a kompetencie to sa prejavuje negatívne, ako vieme. Skutočné partnerstvo s Afrikou, toto je predpokladom, ja nepopieram to, čo tu odznelo, kontakty s určitými vládami, no v tomto prípade je potrebné byť skôr v kontakte aj s opozíciou, mimovládnymi organizáciami, občianskou spoločnosťou, ale v každom prípade potrebujeme naozaj hĺbkové partnerstvo s Afrikou. A ciele tie predsa poznáme. Ide samozrejme o dodržiavanie ľudských práv, to je nevyhnutné, toto je nevyhnutné ďalej hospodársky rozvoj, jeho podpora, tak, aby to bolo štrukturované, teda prestať zasielať produkty subvencované EÚ, hlavne polské produkty, ide naozaj o to, aby boli tieto krajiny sebestačné, takže to sú naozaj veľmi hlubkové reformy, ktoré je potrebné urobiť. A ďalej je potrebné, aby sme v Európe pomáhali, spolupracovali s Afrikou v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a je potrebné reformovať, harmonizovať naše azylové právo. Nie je predsa normálne, že niekto, kto je pod tlakom politicky vo svojej krajine, príde k nám, požiada o štatút utečenca a nemôže to urobiť napríklad e, z ambasády EÚ vo svojej krajine pôvodu. Takže naozaj musíme reformovať, harmonizovať azylové právo. Musíme poskytnúť týmto ľuďom priestor imigrovať legálne a musíme lepšie chrániť naše hranice. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz vystupí pani Spinelli. Nech sa páči na minútu. Parlerò in nome di tante associazioni che denunciano il... Ďakujem pekne budem hovoriť v mene mnohých združení, ktoré sa vyslovujú proti Chartumu, vážený pán predseda, pretože hovoria o problémoch, ktoré tento proces spôsobí. Nechceme problémy s diktatúrou v Eritreji 30 zo 150 utečencov v Taliansku pochádza práve odtiaľ. Snažíme sa exportovať eh, demokraciu, ale zlyhávame export eh, migrantov do kozačných táborov v Eritreji alebo v Sudáne bude naozaj katastrofou. Chartumský proces eh, opísalo predsedníctvo ako vec, ktorá je pokrokom, veľkým pokrokom, že je to nová éra dohôd s krajinami tranzitu, že ide o externalizáciu práva na azyl, to je právo, ktoré zatiaľ v týchto krajinách nie je e, vôbec zaručené. Je to jedné z najobmedzenejších spôsobov výkladu ženevského dohovoru. Ďakujem. A teraz sa vystúpi pani Ferrara. Nech sa páči na dve minúty. Grazie, presidente. processo di Khartoum... Ďakujem pekne, pán predseda. V chartumskom procese naozaj vidíme pokrytectvo par excellence citlivá spolupráca s nestabilnými krajinami, takýmto spôsobom obmedziť e, imigračné toky. E, to znamená ďalšie pošľapovanie ľudských práv. Hovoríme tu o boji proti imigrácii prostredníctvom obchodníkov a prevádzačov, ale to sú naozaj často e, krvavé režimy, ktoré sú za týmito imigračnými tokmi. Eritrea vojenská diktatúra, čoraz viac oponentov končí vo vezeniach, genocída, zločiny proti ľudskosti a ďalšie vlády, napríklad Somálsko, Etiópia, Egypt. Ani tamto zdržiavanie ľudských práv nie je zrovna rúžové. Ženevský dohovor nikdy nebol nimi ratifikovaný, pokiaľ ide o postavenie utečencov. A teraz ide o spoluprácu v oblasti azylu na základe princípov medzerného práva, odkaz na ženevský dohovor. Líbia je krajina, kde sú naozaj tisíce migrantov, ktorí chcú ísť do eh, Európy. Oni sa zúčastnili 28. novembra eh, rímskej konferencie, čiže chartumský proces a vytváranie e, nejakých e, zachytných táborov v Európe. Toto nie je správna cesta. Musíme sa pozrieť na mne na e, azylové právo, musíme zakročiť proti príčinám imigrácie, musíme zabrzdiť imigráciu, aby neprúdili k nám ďalšie toky imigrantov. V krajinách hrozí, že tieto krízové centrá sa stanú utečenskými tábormi. Toto predsa nechceme, čiže potrebujeme naozaj globálne riešenie. Toto riešenie považujem za naozaj, hypo, na, naozaj pokrytecké. A myslím, že to neslúži ochrane tých najzraniteľnejších. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz pán Engel, nech sa páči. Minúta a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. Reagoval by som najskôr na pani Spinelli. Vy ste hovorili o tých, čo sú väznení v africkom rohu, ale v určitých krajinách v Somálsku e, nemajú ani väzenia, čiže tam ľudia utekajú pred stavom krajiny ako takým. A teraz poviem, čo sa bude páčiť pánovi Carverovi. Áno, musíme niečo urobiť, pokiaľ ide o Somaliland a musíme to urobiť e, čo najrychlejšie, lebo toto je jediné územie v tomto regióne, kde je demokracia a mohli by tu nájsť útočisko ľudia z tohto regiónu, ktorí sa nemajú kam uh, uchyliť. Čiže toto je pre nich e, najbližšie bezpečné miesto. A na adresu komisie chcem povedať následovné. Názov e, tohto procesu vychádza z iniciatívy Africkej únie. Chceme byť koherentní, to opakujeme stále, ja si myslím, že je to na mieste. Uh, aby sme boli koherentní, mali sme sa naozaj pokúsiť vychádzať z tejto iniciatívy Africkej únie tak, aby sme obmedzili fenomény, ktoré obmedziť chceme. Čiže preto tento názov ak budeme musieť byť v kontakte s diktatúrami, ak budeme musieť byť e, s nimi v dialogu, toto možno e, nie je najpríjemnejšie, ale myslím si, že toto musíme momentálne urobiť, aby sme dosiahli stanovený cieľ. Ďakujem. Eh, merci beaucoup, E, a teraz pani posol Ana Ďakujem pekne. A teraz pani Gomeš, nech sa páči. No, nemôžeme očakávať, že diktatúry ostanú cestou represí pri moci a že si vykúpia uznanie tým, že budú dostávať migrantov do iných krajín v spolupráci eh, s pašerákmi. Mám na mysli hlavne Eritreu, kde sú mnohí väzení. Je tam dokonca aj britský novinár, ktorý je vo väzení. Čiže tie diktatúry vytvárajú migráciu, pretože nútia tisícky ľudí k migrácii, čiže ak chceme naozaj zakročiť proti migrácii z afrického rohu, tak musíme spolupracovať s obyvateľmi, musíme ich podporiť v boji proti diktatúre, aby sa od nej oslobodili a nemôžeme dávať peniaze v rámci rozvojovej pomoci e, a v rámci chartumského procesu prispievať k udržaniu týchto diktatúr. A dohoda Taliansko, s Líbiou, za Berlusconiho a Kadáfiho. Chceme, aby prestala aj vojna v Sýrii, aby prestal konflikt medzi Izraelom a Palestínou, veď Gaza je otvoreným utečenským táborom a zaobiť sa situáciou v Líbii. Aj tam je strašný chaos a prevažná väčšina migrantov z afrického rohu prichádza práve do Európy cez Líbiu. Ďakujem pekne a teraz vystupí pani Bilbao Barandika, nech sa páči, 3 minút, 1,5 e, minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Členské štáty, ktoré sa zaviazali v kartumskom procese, e, tieto zrejme nevnímajú tie drámy, ktorým dochádza na Stredozemnom mori. Ja dúfam, že tá schôdzka z Rímu pomôže vytvoriť spoločnú imigračnú politiku na základe solidarity a spolupráce. 38 krajín, vrátane afrických krajín, ktoré samozrejme chcú prispieť k stabilizácii a pacifikácii. Ale podarí sa nám niečo viac, než presunúť drámy z Stazemného mora inám na sever Afriky. Čo ešte môžeme urobiť? Denis Mukwege, nositeľ Sacharovej ceny, povedal veľmi správne, čo ľudí vyháňa z ich domovov. Často ide o veľké konflikty, o vojny, vychádzajúce z obchodných záujmov, ktoré spustí určitý tyran. Nebudem citovať pána Roosevelta. Neviem, či to bude úplne uh, politicky korektné, alebo poviem to. Možno je to tyran, ale je to náš tyran. Uh, musíme sa hambiť aj teda fotografie našich vodcov so známymi tyranmi z iných končín sveta. Urobme si zoznam všetkých tých, ktorí majú nejaké výhody od tzv. našich tyranov. A znemožníme obchodovanie s takýmito tyranmi, ktorí prelievajú krv. Ďakujem pekne. Ďakujem za to. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste citovali aj prezidenta Roosevelta takýmto spôsobom. Teraz e, e pani poslankyňa Björk má aj minú, minú, minú. E, jo, EU ho ägnat... Ďakujem pekne. Pán predseda, áno, EU si budovala svoju Európu krok za krokom a teraz tieto zdroje, ktoré sme nahromadili, vlastne my ideme na to, aby sme budovali takéto e, zákopy. To nie je e, akceptovateľné. Myslím si, že snažíme sa dostať pod kontrolu toky migrantov, snažíme sa ich poslať späť, ale skúsme pouvažovať o tom východiskovom bode. Tu keby tu išlo len o otázku prežitia, možno by os- osôb, ktoré utekajú e, z, pred konfliktami, možno by to bolo ináč. Ja som počúvala pána Engela, ak by veci sa vyvíjali iným spôsobom, boli, bolo by Isté chceme mať e, obchodné dohody, chceme nekomunikovať s diktátormi a podobne, ale už nastal čas, aby sme už e, konečne pomohli tým, ktorí sa snažia získať e, azyl. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Mariana Petir na 1,5 minútu. Ďakujem pekne. Žiadatelia v roku 2013 e, sa zvýšil počet žiadateľov o azyl a viac ako 3000 e, ľudí prišlo o život v Stredozemnom mori v tomto roku. Rok 2014 je vlastne najhorším rokom pre tých e, to ľudí, ktorí v podstate tesne pred dverami v Európskej únie sa utopili a oni vlastne prichádzali z blízkeho východu. Tento chantumský proces musí zabezpečiť dialog a spoluprácu medzi krajinami EÚ a Afrikou, tak aby sa naozaj bojovalo proti obchodovaniu s ľuďmi a v 80% prípadov je práve toto príčinou týchto ciest. Politici si myslia, že peniazmi môžu, môžu očistiť svoje zlé konanie ale ja pripomínam, že hodnota človeka je veľmi vážna. O tom hovoril aj pápež František, keď bol tu v Európskom parlamente, hovoril aj o tom, že v otázkach migrácie nie je možné, aby sa stredozemne moro stala veľkým um, cintorínom. Pápež takisto hovoril, že Európa musí riešiť e, tieto problémy len vtedy, keď e, nepríjme zodpovednosť zodpovednosť, eh, že bude chrániť práva európskych občanov ako aj migrantov. Čiže konečne treba hm, začať bojovať nielen eh, s, tými, s, tým, čo sa, s tým symptomami, ale treba riešiť príčiny. Teraz má slovo pani Kienge. Grazie. E, uh, signor Presidente, l'enorme flusso di migranti... Pán predseda, obrovské migračné toky do Európy e, vlastne spôsobujú, že je tu veľká e, mašinéria e, a organizácie organizuje tieto, tieto toky. My musíme riešiť tento problém spoločne s jednotlivé krajiny. Toto nevyriešia. Potrebujeme spoločný záväzok, spoločný politický záväzok, tak aby sme odstrašili týchto e, ľudí, aby sa pripojili k týmto smrteľným karavánom, Ale nebude sa táto otázka riešiť, kým sa dôkladne nepozrieme na to, ako sú, rešpektovanie, ako sú rešpektované ľudské práva v krajinách pôvodu. Preto ja mám jej hrady z hľadiska toho, aký bude konečný záver chajtumského procesu, lebo nakoniec budeme tu mať len množstvo alebo viac um, utečeneckých táborov. A jednoducho musí vedieť, že právo na asyl musí ísť ruka v ruke s posudzovaním medzinárodných dohôd a posudzovaním ľudských práv a dodržaním ľudských práv a podobne. My sme my sme, našti- my sme boli v Líbii a povedali sme, že nedovolíme zhoršovanie a vieme, čo stalo. Teraz má slovo pán Fernando López Aguilar. Ďakujem pekne, pán predseda. Chatumský proces naozaj predstavuje, je predmetom E, našej diskusie tu v parlamente a je tu snaha vytvoriť cestu dialogu a spolupráce s krajinami pôvodu, aj s krajinami tranzitnými, aj s krajinami cieľovými. Sú to, je to množstvo tragických príbehov a e, je treba mať toto na zreteli aj v k africkom rohu, či už ide o Etiópiu, Eritreju, Somálsko, sú to krajiny, ktoré sú veľmi často krajinami, ktoré nerešpektujú vôbec žiadne základné práva. Sú to, dá sa povedať, tak e, akoby skrachované krajiny. A my my musíme v tejto oblasti spolupracovať, ale tu musí tiež Európa rešpektovať svoje zásady a vy, keď sa chceme vyhnúť pášovaniu s ľuďmi, obchodovaniu s ľuďmi, to je dôležité, ale Ale pri financovaní týchto aktivít je treba stále zdôrazňovať, že je treba dosiahnuť pokrok najmä pre tie najzraniteľnejšie osoby, ženy, deti, obete obchodovania s ľuďmi, všetky tie prípady, na o ktorých sme už toľkokrát hovorili tu v Európskom parlamente, že k takýmto vôbec dochádza. Teraz má slovo pani Revo. E, Bonne foi na jednu minútu a pol, a pol minúty. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, európska politika v oblasti migrácie potrebuje stály dialog s krajinami tranzitu a pôvodu. Chartumský proces prispieje k tomuto cieľu signatárske krajiny si stanovujú ako prioritu boj proti ilegálnej imigrácii a obchodovaniu s ľuďmi. Ale pozor, aby sa z tejto ambície nestala výhovorka vytvorenie nových bariér migrácie. Každý má mať právo eh, odísť zo svojej krajiny, hľadať eh, lepšiu budúcnosť, inde požať o azyl dobré procesy pre azylantov v EÚ. E, toto je potrebné, aby sme skončili s tragédiami v Stredozemnom mori. Diskusia o legálnej imigrácii to musí byť ďalšia fáza chartumského e, procesu a musia to naozaj realizovať. Aby to bola skutočná pridaná hodnota, tento proces sa nemôže obmedziť na nejakú deklaráciu záujmov, ale musí byť naplnený činmi. Len konkrétnymi opatreniami sa nám podarí dosiahnuť plnodržiavanie práv žiaľteľov o azyl a imigrantov. Procesy v rámci chatomského procesu budú však dobrovoľné, nie je tu žiadna povinnosť, pokiaľ ide o medzinárodné právo. Môžeme naozaj očakávať reálne, hmatateľné prínosy takéhoto chartumu, ak to nebude povinné, ako zabezpečiť ochranu ľudských práv a ochranu utečencov. Ďakujem. Merci, madame Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Teraz eh,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 ak chceme riešiť e, prichádzajúcich migrantov z afrického rochu, musíme riešiť e, hlavný dôvod, prečo utekajú. A keď to hlavnou dôvodou je útek pred diktátorskými režimami, ktoré v, tom, v tomto regióne existujú, musíme v týchto regiónoch zabezpečiť demokraciu, zabezpečiť ochranu ľudských práv. To je prvá vec. Po druhé je potrebné tiež zabezpečiť mier v tomto regióne, pretože keď budeme mať neustále vojnovú situáciu, vojnové konflikty, to spôsobuje množstvo problémov a predtým to utekajú ľudia, len aby si zachránili holý život. Takisto potrebujeme ekonomickú podporu zo strany Európskej únie. Ak eh, chceme, aby sa tieto krajiny rastli a sa rozvíjali, musíme rozložiť eh, tieto eh, zločinecké skupiny, ktoré obchodujú s ľuďmi. Musíme pozrieť sa na Dublin 3, musíme sa pozrieť aj na situáciu utečencov a musíme mať holistický prístup k riešeniu otázky zilu a migračnej politiky. Teraz ďakujem pekne a dávam slovo pánovi Dambaskemnu. Vážený pán predseda, zástupcovia Rady, komisie, kolegyne, kolegovia, ja chcem nadväzť na to, čo povedal predračník Doteraz som počúval o tom, že imigrácia je pozitívna, že je potrebné ju podporiť. Ale prosím, buďme úprimní. My sme krajiny, ktoré máme problém eh, s eh, imigráciou eh, krajiny ako Španielsko, Taliansko a tak ďalej sa posledne stávajú utečeneckými tábormi. Ide o územia, kde sa hromadia ľudia, ľudia sú potom nezamestnaní, majú tiež kultúrne rozdiely, ktoré sú veľmi dôležité, nedokážu sa zaradiť do spoločnosti. Je to obrovský problém pre nás, čiže pokiaľ ide o imigráciu, musíme hľadať príčiny, musíme riešiť príčiny v krajinách pôvodu, čiže vystáva otázka, kto je za týmito diktátormi, kto ničí krajiny, kto zničil Líbiu, Egypt, kto toto všetko riadi Somálsko a tak ďalej, kde spočíva príčina týchto problémov. Toto musíme posúdiť eh, tak, aby sme neboli veľkým utečeneckým táborom. Ďakujem pekne. Ďakujem bardzo. E, eh, pánu poslovi a teraz... Ďakujem pekne a teraz eh, za komisiu poprosím pána komisára Dimitrisa Avramopulosa, aby sa ujal slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni poslankyne, poslanci, ja si myslím, že musíme dosiahnuť vyváženú dohodu s krajinami Afrického rohu. To je nevyhnutné. Čiže nejde o to, aby sme zistili, či máme spolupracovať s týmito krajinami. Otázka znie, ako to urobiť tak, aby sme sa vyhli tomu, že migranti budú obeťami takýchto režimov a budú zomierať v Stredozemnom mori. Ja si myslím, že chartumský proces je súčasťou globálnej stratégie. Ja súhlasím s vašimi obavami, pokiaľ ide o cieľe tejto iniciatívy. Ale chcem objasniť, že naša politika nelegalizuje nelegitimizuje režimy v tomto regióne. Ide nám o to, aby sme tieto štáty postavili pred zodpovednosť oči voči ľudským životom v boji proti obchodníkmi s ľuďmi. Je potrebné, aby dodržali svoje slovo, svoje záväzky a ubezpečujem vás, že budeme naozaj úzko monitorovať celý tento proces. Zároveň posilnenie vzťahov medzi externou a internou politikou EÚ tak aby sme mohli koherentne a globálne reagovať na migračné tlaky, ktoré sa tu dejú. Toto je prioritou. Ja chcem pripraviť skutočnú európsku agendu v oblasti imigrácie. Včera to bolo už avizované v rámci programe, pracovného programu komisie na budúci rok. Ďalej, bez pochyb musíme poskytnúť riešenia takým, ktorí potrebujú zelenú ochranu, a komisia momentálne skúma všetky možnosti. Možnosť pripraviť spoločný postup, pokiaľ ide o víza, humanitárnu pomoc, tak aby tí ľudia mohli prísť do EÚ a požiadať o azyl. Momentálne relokalizácia utečencov je hlavnou formou, ako sa dostať legálne na územie EÚ. Je to akt solidarity Komisia to podporuje, pretože každý utečenec tu v Európe predstavuje zachránený život. Tento rok celkový počet poskytnutých miest sa zvýšil vo, v Európskej únii. Má tu regionálne programy rozvoja a ochrany, ktoré sú tiež v našej dispozícii. V tomto rámci Európska únia dáva pomoc africkým krajinám, tak aby tieto príjmali utečencov za najlepších podmienok. Takže ešte raz opakujem, budeme monitorovať vývoj tohto procesu a uplatňovanie úloh v rámci neho. Ďakujem. Evcharisto, bardzo dziękuję panu komisarzowi. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem vám za toto vystúpenie a aj za vašu prítomnosť počas dnešnej rozpravy. Teraz by som požiadal pán, e, pána ministra Benedetta Delavedova za radu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne poslancom, ktorí sa prihlásili o slovo. A týmto ste vlastne dostali možnosť vyjadriť sa a predsedníctvo vám za to ďakuje. Ďakujem, že ste sa vyjadrili k procesu implementácie chátomského procesu. Vyjadrím sa k jednej téme, ktorá tu odznela vo viacerých príspevkoch. Ide to predovšetkým o stanovené ciele a rizika, ktoré to so sebou prináša. A pokiaľ ide o otázku ľudských práv, chartomský proces má byť o technickej spolupráci s úradmi v krajinách regiónu východnej Afriky alebo afrického rohu. Pán komisár už uviedol, že týmto vlastne tieto vlády a nechceme legitimovať, odobriť. Ide tu o technickú spoluprácu, ktorá predbežne sa týka dvoch tém, predovšetkým obchodovanie s ľuďmi a všetky snahy musia byť urobené v tom zmysle, aby sme zachránili životy imigrantov, ktorí sa rozhodnú prekročiť Stredozemné more. A na to, aby títo našu pomoc dostali, musíme sa sústrediť predovšetkým na to, aby sme dostali do basy tých, čo pašujú ľudí. A to je našim cieľom. A pokiaľ ide o spoluprácu, tu sa budeme snažiť postupovať holisticky a nechceme zabudnúť na hlavné základné práva, na ľudské práva a na práva migrantov. To je predsa základ migračnej politiky v Európe. Ale kontakty s úradmi v celej škále krajín, kde Európska únia a členské štáty ešte nemali žiadny dialog, to môže mať iba pozitívny vplyv na situáciu v takých krajinách, predovšetkým pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv. Ďalší bod, ktorému by sme sa mali venovať, je, že sa tu odvolávame na to, že je dôležité zabezpečiť ochranu migrantov prostredníctvom medzinárodného práva utečenci musia byť pod ochranou, pretože sa nachádzajú v mimoriadne e, vážnej situácii, ktorá sa takúto ochranu vyžaduje. A takisto utečenci musia mať prístup k postupom, ktoré súvisia s medzinárodným azylovým právom. Vyjadrilo sa tu už veľa obáv z vašej strany a talianské predsedníctvo je otvorené aj voči voči týmto obavám. Ale chcel by som povedať, že našim cieľom je podporiť predovšetkým dodržiavanie ľudských práv migrantov, utečencov a predsednícka krajina túto iniciatívu vníma ako hodnotnú a takú, ktorú treba podporiť. Samozrejme za dodržiavanie všetkých princípov, ktoré boli vyjadrené aj v rámci vyhlásenia z Ríma. Pokiaľ ide o úspech tejto iniciatívy, na to treba dosiahnuť, aby všetky členské krajiny ťahali za jeden povraz a Európsky parlament v tejto úlohe zohráva dôležitú úlohu. Chcel by som vás uistiť o tom, že vás budeme informovať o priebehu tohto procesu aj naďalej. Ďakujem. Ďakujem pekne za toto vystúpenie, ďakujem aj za prítomnosť pána ministra, za to, že s nami strávil tento večer a týmto končím rozprávanie.